Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαμβάνεται η διακοπή σε συνεδρίαση. kolegovia, pokračujeme v prerušenej schôdzi. Ako prvý bod programu je správa pána Kapula Santosa a to sú priame platby eh, farmárom. Spravodajca má slovo na 4 minúty. Are you ready, Mr. Kapula Santos? Ďakujem, pán predsedajúci. Rád by som e, vás všetkých privítal, aj pána komisára a chcel by som vyjadriť svoju spokojnosť Ehm, nebudem pravdepodobne potrebovať 4 eh, eh, minúty, pretože eh, touto tému sme sa už zaoberali a dopracovali ku konsenzu. Ako viete, bude sa kontinuálne pokračovať v priamých platbách v rámci prechodnej fázy medzi terajšou SPP a budúcou aj v rámci nového viacročného rámca. Je to nadefinované na kalendárny rok 2013 a 2014, teda národné e, platby v rámci priamých platieb poľnohospodárom. Hmm bude tu e, nová fáza, fáza uvádzania pre e, nové členské štáty a zároveň aj mechanizmus pre e, moduláciu, aby tie čiastky zostali rovnaké pre poľnohospodárov. Pre rok 2013 boli zavedené nové ustanovenia a síce E, pokiaľ ide o financovanie druhého piliera SPP, Spojené kráľovstvo, Nemecko a Švédsko, týchto krajín sa to týka. A, a mm, pre rok 2013 pre nové členské štáty je tu možnosť využiť prostriedky z prvého piliera SPP a podobné ustanovenie aj pre Cyprus vzhľadom na žiadosti v rámci trialógu. Výsledky rokovaní boli eh, eh, sprostredkované členom výboru a výsledok bol konsenzuálny. Na záver by som sa rád poďakoval za dobrú, spra- eh, za dobrú spoluprácu so službami eh, rady, eh, s eh, danským predsedníctvom, poslancom výborov Júri a Agri a tiež tieňovým spravodajcom, ktorí skutočne pracovali veľmi intenzívne a rýchlo, pretože sme chceli, aby sa v priamých platbách pokračovalo aj v mm, tom roku transpozície Rád by som sa prihovoril za prijatie textu v pléne, aby mohla byť ukončená legislatíva tohto materiálu a aby priame platby poľnohospodárom mohli byť vyplácané budúci rok. Toľko z mojej strany, pán predsedajúci, ďakujem všetkým za pozornosť. Na to vyma, Ďakujem a teraz pán komisár e, Čiološ. Ďakujem, pán predseda, dámy a páni. Som šťastný, že môžem skonštatovať, že legislatívny proces príjmania návrhu, tak ako to komisia predložila, pokiaľ ide o realizáciu priamých platieb v roku 2013, je vo finálnej fáze. V prvom rade chcem poďakovať pánovi Kapula Santosovi, spravodajcovi, ale aj predsedovi Pavlovi de Castro, predsedovi výboru pre polnohospodárstvo za ich angažovanosť, že posunuli eh, túto vec rýchlo celým procesom a že sa môžeme s radou dohodnúť v prvom čítaní, čo nám pomôže prijať rýchle rozhodnutie. Ako viete, komisia prikladá veľký význam rýchlemu prijatiu tohto nariadenia, aby sa zabezpečila dobrá realizácia priamých platieb na rok 2013. Z tohto dôvodu som spokojný, že text kompromisu eh, je na programe tohto plenárneho zasadnutia a bude sa zajtra o ňom hlasovať v priebehu trialógu ktorý sa konal 24. maja 2012. Bola prijatá politická dohoda s parlamentom a radou o návrhu komisie. Tento text kompromisu obsahuje niekoľko pozmeňovacích návrhov, ktoré sú považované za potrebné eh, na dohodu medzi radou a parlamentom a môže sa k tomu pripojiť aj komisia. Takisto si uvedomujem, že niektoré prvky tejto politickej dohody boli uzavreté na základe princípu, že pôsobnosť tohto nariadenia je prechodná a obmedzená na rok 2013 a teda nepríjmajú sa rozhodnutia v rámci SPP e, a finančného výhľadu. To bude, dúfam, čo skoro prijaté. Ďakujem pekne. E, Ďakujem a teraz dostane slovo Giovanni Lavia v mene výboru pre rozpočetné na Nech sa páči. Grazie, prezidente. Ďakujem, pán predseda. Aj ja a e, výbor pre e, rozpočet e, Môžeme len zagratulovať k tomu, že sa nám podarilo ukončiť tento dokument v rámci prvého čítania. Jeden aspekt má dočinenia e, s rozpočtovým e, výborom a s rozpočtom e, prepojenie priamých platieb 2013 s viacročným finančným rámcom. 15. oktobra sa vždy končí kalendárny rok pre poľnohospodárov a na sledujúce platby sa dostanú potom do roku 2014. Tento viacročný finančný rámec, e, s ním to asi nepôjde tak rýchlo a dánske, e, e, teda predsedníctvo dánske postupy problematiku cyperskému a dúfame, že v práci sa bude rýchlo pokračovať, pretože ide o umožnenie priamých platieb v roku 2013. Ďakujem kolegovi Laviovi a teraz rečníci za politické skupiny ako prvá pani Maria Nedelčeva na jednu minútu. Ďakujem pekne. Pán predseda, vážení kolegovia, pre všetkým by som chcela pobohožovať spravodajcovi za vynikajúcu prácu. Táto problematika e, svedčí o viacerých veciach. Čo sa týka Európskej komisie, tá pripravuje politiku Európskej únie. Je to inštitúcia, ktorá formuluje pôvodné návrhy a je veľmi dôležité, aby komisia pridelovala platby a preto vyzývala Európsku komisiu, aby zohľadnila nové členské štáty. Ja dúfam, že, to bude, ambicio- že bude ambicioznejšia v svojich cieľoch. Potrebujeme spravodlivejšiu SPP. Po druhé, chcela by som upozorniť e, čl- na členské štáty. Členské štáty vedia najlepšie identifikovať potreby polnohospodárov v členských štátoch. Oni formulujú národné stanoviska, takže vyzývam členské štáty, aby proaktívnejšie spolupracovali. Je to veľmi, sú veľmi dôležitou súčasťou rozhodovacieho procesu, aj keď tu nie sú teraz prítomné, ich pozícia je pre nás veľmi dôležitá. A teraz tu, v Európskom parlamente, my sme tí, ktorí zohľadňujú záujmy všetkých na horizontálnej aj na vertikálnej úrovni a dúfam, že pre ďalšie správy o SPP e, e, tie budú charakterizované kompromisom a kvalitou. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za EPP. A teraz za SND kolega Padar. Jedna minúta. My by sme chceli podporiť pozmenujúce návrhy, ktoré predkladali spravodajcu a predovšetkým dať príležitosť novým členským štátom e, získať národnú prechodnú podporu v roku 2013 doplňujúce národné priame platby umožnia ľahký prechod e, na nový systém bez takejto kompot, e, doplňujúcej podpory by estonskí pomospodári dostali podporu asi o 20 nižšiu. E, je potrebné nájsť priateľný kompromis, to je dobré východisko pre nadchádzajúce rokovania ohľadom obdobia 2014 až 2020. Tým vyšleme pozitívny signál spolnohospodárom v pobaltských krajinách, že je možné nájsť dobré kompromisy e, v rámci reformy SPP. Ďakujem pekne. Ďakujem. V mene skupiny ALDE pani kolegyňa Reimers. Ďakujem, pán predseda, pán komisár, vážení kolegovia. Chcela by som oznámiť, že ALDE súhlasí s pozmeňovacími návrhmi, ktoré boli predložené. Vítame, že týmto kompromisom, ktorý e, sa nám podarilo dosiahnuť, nedôjde k žiadnemu narušeniu platie poľnohospodárov. Je dôležité, aby sme v tom e, roku e, prechodu mali všetko jasné. Chcem e, vyzdvihnúť e, ducha konštruktívnej spolupráce a dúfam, že e, túto konštruktívnu prácu budeme využívať aj do budúcna, pretože niekedy to išlo veľmi pomaly, pokiaľ ide o SPP a je na čase, aby sme sa dopracovali k dobrému výsledku pre poľnohospodárov. Ďakujem pani eh, Reimers a za zelených eh, na minútu a pol kolegyňa Miranda. Obrigada, presidente. Obrigada também. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj e, pánovi Kapula Santosovi. E, vždy bol veľkým zastancom poľnohospodárov a dúfame, že e, takto bude pokračovať aj v rámci reformy SPP. Pozná situáciu veľmi dobre. Je veľmi dôležité, aby poľnohospodári naďalej dostávali tieto platby. To platí aj pre moje e, rodisko, e, kde e, sú, je veľa poľnohospodárov, je to poľnohospodárska krajina. A, a s tými platbami to haprovalo aj pre vidiecký rozvoj a neboli priame platby. Toto nariadenie teraz upravuje štandardy pre aktuálne priame platby. Je to dôležitý konsenzus v ťažkých časoch poľnohospodárskeho sektora, ktorý sa nachádza vo veľkej kríze, pretože mm, aj s štátnymi subvenciami. E, je to zlé. Táto povinná modulácia je samozrejme veľmi dôležitým posolstvom. E, chcela by som pripomenúť skutočnosť, Eh, teda pripomenúť, aké rozpočtové prostriedky sú potrebné na realizáciu reforiem percentuálne eh, sadzby eh, príspevkov z BIP členských štátov sa znížia. Ďakujem v mene ECR kolega Vojčiechovský. Ďakujem, pán predseda. A ja by som e, sa rád poďakoval pánovi spravodajcovi Kapulo Santosovi za jeho prácu. V roku 2013 e, budú poľnohospodári aj naďalej dostávať priame platby, ktoré sú pre nich nevyhnutné. Dúfame, že rok 2013 bude posledným rokom, e, v ktorom budú také veľké rozdiely v priamých platbách poľnohospodárom. Pred takmer desiatimi rokmi e, do EÚ vstúpilo 10 nových členských štátov a poľnohospodári e, zistili, že musia fungovať v e, nerovnej hospodárskej súťaži, ale e, tieto roky sa končia pre Rumunsko a Bulharsko to ešte trochu potrvá. Ďakujem pánovi spravodajcovi e, za e, jeho veľkú snahu. Po roku 2014 dúfam, viac nebude existovať žiadna diskriminácia pri priamých platbách. Ďakujem. V mene GUE má slovo kolega eh, Alfred Rubiks. Ďakujem, pán predseda. Rok 2013 a eh, financovanie v roku 2013 eh, bude vychádzať z viacročného finančného eh, rámca. Eh, tieto priame platby sú dôležité na vytvorenie rovnakých podmienok pre všetkých Naša politická skupina a poľnohospodári v Lotyšsku sa domnievajú, že rovnaké platby nie sú potrebné len preto, aby panovali rovnaké podmienky, ale aj preto, aby sa vytvorila sociálna spravodlivosť. E, správa kolegu Kapula Santosa je veľmi dôležitá tomto smere. Podporujem aj stanovisko komisie, ale musíme ísť e, ďalej. E, priame platby musia e, predstavať 80 z priemeru. Vtedy budeme môcť hovoriť o spravodlivosti. Poľnohospodári v Lotyšsku, v Litve dostávajú nižšie platby. Situácia je taká, že poľnohospodári v Lotyšsku opúšťajú e, svoju pôdu. Bohatí ľudia z e, iných štátov nakupujú túto pôdu a e, často poľnohospodárska pôda zarastá. A to nemôžeme pripustiť. Ďakujem za nezaradených pani Doc, minúta pol. Ďakujem pekne, pán predseda. Všetkým sa chcem poďakovať spravodajcovi za odvedenú prácu, aj pokrok, ktorý sa dosiahol e, v oblasti priamých platieb na rok 2013. Hoci je dôležité e, mať e, ustanovenia na rok 2013, je takisto potrebné spraviť opatrenia aj na prostriedky pre rozvoj vidieka, ktoré neboli vyčerpané. Je to pre nás veľmi dôležité. Takisto je pre nás veľmi dôležité aj to, aby boli platobné rozpočtové prostriedky vyčlenené pre nezvýhodnené oblasti a takisto aj ekologický systém plnohospodárstva. To je veľmi dôležité. Dôležité je zároveň aj to, že prechod na tieto platby musí byť hladký a obmedzený a nesmie mať veľký dopad na príjem plnohospodárov aj vzhľadom na prebiehajúcu a pretrvajúcu volatilitu svetových trhov. Preto vítame dosiahnutý pokrok aj konštruktívny výsledok. Súčasná reforma spoločnej polnohospodárskej politiky po roku 2013 musí takisto zohľadniť význam priamých platieb a podporiť cez pilie druhy tých, ktorí aktívne polnohospodária, tak aby, aby sa zabezpečila dostupné potraviny je dôležité uznať snahu navyše, ktorú robia polnohospodári, aby e, zabezpečovali potraviny a cez, pilier, cez druhý pilier to je najvhodnejší spôsob, ako riešiť ekologické polnohospodárstvo a ochranu životného prostredia. Veľmi dôležité dôležité je aj to, aby sme v rámci vianočného finančného rámca mali dobrý, dôveryhodný rozpočet. A najdôležitejšie je to, že musíme napraviť, korigovať e, nerovnováhy medzi alokáciami, e, medzi takými krajinami ako Spojené kráľovstvo, ktoré väčšinou tradične má veľmi nízke platby a táto historická nerovnováha sa jednoducho musí vyriešiť. No, Dámy a páni, dovolím si vás poprosiť, aby ste dodržiavali rečnícky čas. A teraz následujú ďalší zapísaní rečníci. Pán Nikulescu, nech sa páči na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda tento návrh, ktorý sa týka priamých platie polnohospodárom na rok 2013 poskytuje potrebný právny rámec. E, pravidlá, ktoré navrhuje komisia a spravodajca, sú vyvážené a e, zvládnutelné pre nové členské štáty ako Rumunsko a Bulharsko. Tieto krajiny sa nepredpokladá žiadne prispôsobenie sa, pretože e, ešte sa neukončil priamy prechod na priame platby. V Bulharsku nemajú ani maximálne stropy v rámci priamých pladeb, čo je opäť predmetom ďalšieho rozhodnutia. Takýmto spôsobom parlament ide o krok ďalej smerom k príprave budúcej SPP. Samozrejme, tie následné kroky sú významnejšie a budú pre nás obrovskou výzvou. Čo skoro budeme hovoriť o týchto správach v agrivýbore a o každej téme sa bude hovoriť, keď nastane ten správny čas, ale teraz by som chcel povedať toľko, že v budúcnosti musíme rozmýšľať spoločne nad možnosťami vytvorenia spravodlivého systému, napríklad Rumunsko a Bulharsko Maďarsko len postupne zavádzajú priame platby a mali by e, mohli tam pokračovať aj v roku 2014. Ďakujem. Ďakujem a teraz na jednu minútu pani Ulrike Rodos pán predsedajúci, pán komisár, kolegyňa, kolegovia. Nachádzame sa uprostred reformy polnospodárskej politiky a Európsky parlament vo svojej novej úlohe spoluzákonodárcu zajtra bude hlasovať o prvom reformnom texte z tohto balíka na rok 2013. Je to tak fajn a je to mimoriadne. Ďakujem pekne spravodajcovi eh, Luisovi Kapolusovi Santosovi za veľmi dobrú a rýchlu prácu. Návrh eh, textu musí byť v platnosti k 1. januára 2014, aby nedošlo k problémom pri prechodnom financovaní tohto nariadenia, než sa prejde na ďalšie nariadenie. A teda je mimoriadne dôležité, aby sa rýchlo dosiahla dohoda medzi parlamentom a radou. Kontinuita financovania je rozhodujúca pre členské štáty a preto včasné vstúpenie do platnosti prechodnej úpravy na rok 2013 je také dôležité. Momentálne platný text nariadenia o priamých platbách aj v roku 2013 obsahuje ustanovenia, ktoré sa stajú len na rok 2012, takže vítam riešenie, ktoré našiel parlament a rada, najmä transfery z prvého do druhého piliera. Nasleduje Alan Smith, 1,5 minúty. Ďakujem, pán predsedajúci. Ani ja nebudem výnimkou, zablahoželám našemu energickému spravodajcovi Luisovi za výbornú prácu. Dokázali sme nájsť čas. Naozaj je to kus práce, parlamentu a komisie. Takže to vítame, je to jasnosť pre polnospodárov a tie priame plány budú pokračovať aj v prechodnom období, než bude nová SPP. Určite tu nie je nejaká veľká kontroverznosť, prečo, si vôbec, prečo vôbec sa mu venujeme parlamentný čas, si môžete položiť otázku. No ale za určitých pomenoch môže to byť kontroverzne v určitých kruhoch a niektoré členské štáty chcú okresať priame platby e, farmárom a z škótskeho pohľadu je to kľúčové. Chceme, aby pokračovali tieto priame platby. Som rád, že Eh, tu postupujeme eh, v Škótsku veľmi progresívne. Žiaľ, náš členský štát nie je až taký progresívne, ale komisár, ubezpečujem vás, že máte na britských ostrovoch aj spojencov a veľmi sa teším, že budeme spolupracovať pre prospech európskeho polnospodárstva. Ďakujem pekne a slovo dávam pani eh, Gierling na jednu minútu. Ďakujem, pán predsedajúci. Nebudem pokračovať v tomto tóne. Ja vítam podporu e, členov výboru pre polnospodárstvo a očakávanú širšiu podporu v pléne, pokiaľ ide o e, túto moduláciu. Tento mechanizmus je potrebný na riešenie toho, že Spojené kráľovstvo je na konci radu e, v tomto financovacom období Spojené kráľovstvo má veľmi silné agri-environmentálne agri programy. A možno nie všetko sa hýbe až tak, ako by sme si to predstavovali v tom novom programe financovania priamými platbami a, na to sa treba zamerať v období 2013-2014. Takže ďakujem pánovi Kapulosovi Santosovi za jeho pragmatický prístup a teším sa na pokračovanie v spolupráci na tom, ako sa bude ďalej rozvíjať SPP. Ďakujem pekne a nasleduje pán kolega Patrik Lej Iarik na jednu minútu. Ďakujem, pán predseda. A ja chcem zablahoželať kolegovi Luisovi Manuelovi Kapolosovi Santosovi k jeho práci na tejto správe. Prechodný návrh, ktorý je predložený, ide správnym smerom, podporujeme to, aj keď naďalej som proti systému tých e, odpojených e, platieb na základe plochy. Efektívnejší a spravodlivejší mechanizmus by bol taký, ktorý by sa odvádzal od práce a nie od plochy No a teda chcem využiť túto príležitosť, aby som povedal, že si myslím, že je potrebné vrátiť sa k tejto diskusii o reforme spoločnej spoločenskej politiky, aby sme si stanovili nejaký základný mechanizmus e, s primeranými moduláciami týchto podpor e, pre geografické a environmentálne účely. Musíme veľmi jasne brániť rozpočet spoločnej polosvarskej politiky pre zamestnanosť, pre sociálnu spravodlivosť a ekológiu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo Nikol Sinclair. Nech sa páči, jedna minúta. Ďakujem, pán predsedajúci. Mnohí z mojich voličov ma kontaktovali ohľadne toho, že sú ne, znevýhodnení, že nie, je rovnaká, nie sú rovnaké príležitosti pre všetkých. Priame platby alebo priame dotácie farmárom predstavujú 3 štvrtiny rozpočtu SPP, čo je 48 rozpočtu EÚ. Takže je to dosť veľká suma peňazí, avšak konzervatívna britská vláda nechce využiť eh, tie eh, fondy, ktoré má k dispozícii, eh, aby podľa svojho uvaženia podporila farmárov, čím sa zhoršuje nerovnosť podmienok pre všetkých a priamo chcú znížiť tieto platby viac než ostatné členské štáty a preto budem hlasovať proti pozorňovaciemu návrhu 11 až 12, až 12 a 13. Britskí farmári sú znevýhodnení týmto historickým distribučným kľúčom EÚ, pokiaľ ide o rozdeľovanie fondov medzi členskými štátmi EÚ a táto diskriminácia musí skončiť. Potrebujeme spravodlivé e, rozdelenie fondov a chrániť našich farmárov v Spojenom kráľovstve. Ďakujem pekne a posledný rečník je pán Tabajdi na jednu minútu. Csolos biztos úr, kedves kolléga, Kapulasz Santos Vážený pán komisár, kolegyne a kolegovia, spravodajca Capulo Santos odvedol vynikajúcu prácu. Návrh umožňuje priame platby neznižovať na rok 2013 v nových členských štátoch. V roku 2012 sa nám konečne podarilo dosiahnuť, že úroveň starých a nových členských štátov sa vyrovnala, čiže to neznamená, vyrovnanie sum. To máte pravdu, pán kolega Vojčechovský. Som rád, že kolega Capulo Santos pochopil tento problém, že od roku 2014 pre nové členské štáty bude veľkým problémom, keď budú musieť prejsť na tento systém, pretože nebudú môcť uplatniť to, čo je v bode B a C článku 61, a vzhľadom na národné doplnenia, pokiaľ ide o nejaké zvýhodnenia, to nie je v návrhu komisie, ale spravodajca Kapulos Santos ten problém pochopil, že neslobodnosť nevyhodňovať e, nové členské štáty, tých 12 ktoré prechádzajú na DDS, takže poprosím vás, pán komisár, aby ste prijali príslušné kroky. Ďakujem, pán Tabajdy. A teraz začne voľná rozprava. Pán George Lane. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. S určitou obavou aj v Londýne, aj inde sme vnímali zverejnené legislatívne návrhy E, ktoré hovorili aj o dobrovoľnej modulácii. Je aj v Anglicku, aj v Škótsku my sme si mysleli, že schopnosť e, zni- e, zrušiť platby, jednotné platby že tento prechod vyvolá obrovské diery, čo sa týka príjmov na rok 2013 pre polnohospodárov. Po e, silnom lobbingu škótskej vlády, anglickej vlády, komisia aj za pomoci mojich kolegov tu v parlamente s viacerými kolegami sa nám podarilo tie veci dostať späť do balíka, čo dá určité uistenia našim polnohospodárom e, v Spojenom kráľovstve aj v Škótsku. E, vláda sa môže teraz rozhodnúť, či e, využije peniaze, ktoré pôjdu z jednotných platieb na rozvoj vidieka Želám vám všetkým veľa úspechov. Dúfam, že ďalšie dva legislatívne balíky pôjdu rovnako hladko, tak ako tento a pomerne rýchlo, ale predsa len mám o tom nejaké pochybnosti. Slovo má pán Sonik. Ďakujem pekne, pán predseda. Teším sa eh, z tejto správy. Je to naozaj veľmi dobrá správa. Chcel by som e, využiť túto príležitosť a povedať, že v budúcej Európe e, nesmie e, byť to Európa dvojrychlostná a dvojrychlostná bude, pokiaľ nevyrovnáme platby pre poľnohospodárov chudobnejšie krajiny prispeli eh, tým, aby krajiny eh, na juhu Európy, eh, ktoré sú vo finančných problémoch, boli ozdravené. Ďakujem, pani Predagast. Kolegovia, vítam tento návrh, ktorý je všetkým administratívny, ale dáva európskym polnohospodárom istotu najvyšší finančný rok. Mám viacero veci, ktoré súvisia s prvým platbovým polnohospodárom po roku 2013. E, na posledné týždne sme o tom hovorili u nás s svojimi voličmi. Pre všetkým viazaná podpora. Tu sa musíme pozrieť na zmeny a pozrieť sa na ten zoznam, ktorý tam je, čo by umožnilo členským štátom väčšiu flexibilitu a stanoviť si presnú špecifikáciu viazaných platieb v krajine. Eh, pre ekologizácii musíme vychádzať z diverzifikácie plodín, čo je nepraktické pre všetkým pre malé a stredné podniky, takisto čo sa týka aj oblasti s eh, ekologickým zameraním, musíme nájsť komplexný a presný zoznam toho, čo je a čo nie je zahrnuté v týchto oblastiach. A na záver, čo sa týka konvergencie, vítam to, že sa oslabil návrh komisie a myslím si, že je potrebné spraviť ešte viac preto, aby života schopnosť polnohospodárov eh, na jednotlivých štátoch nebola ohrozená rozhodovaniami v Európe. Ďakujem. Slovo má pani Šembrun. Ďakujem pekne. Vo Velse závisíme od polnohospodárstva. Pre všetkým polnohospodárstvo hlavnou mierou prispieva k veľskému hospodárstvu. Vzhľadom na polnohospodárstvo v nevyhodených oblastiach veľskí polnohospodári závisia od priamých platieb. Bez týchto platieb mnohé rodiny, ktoré sa živia polnohospodárstvom, asi prejdú na niečo iné. Preto vítame snahu umožniť pokračovať v priamých platbách na základe historických údajov nadchádzajúci rok, kým nebude nová reformovaná SPP. Ale chcel by som požiadať, aby tie prechodné upatrenia a akákoľvek nová, nová dohoda boli otvorené a bolo ich možné interpretovať na regionálnej úrovni, tak ako sa polnospodajú prispôsobovať nové pravidla a e, e, e, myslím si, že by pán komisár mal prísť na, e, do Velsu na našu výstavu, aby sa mohol priamo porozprávať s našimi polnohospodármi. Rok 2013 bude rokom prechodu finančný rámec 2007 až 2013 sa skončí. Avšak my sa musíme pozrieť na nadchádzajúci finančný rámec 2014 až 2020. Teším sa z podpory e, podnikov, ktoré dostanú e, viac než 5000 eur. Ehm, bolo by dobré, ak by boli e, prijaté v nariadení aj iné prechodné riešenia, aby aj krajiny ako je naša mali rovnaké ehm, podmienky hospodárskej e, súťaže, aby to bolo porovnateľné so starými členskými krajinami. Nebudeme mať od roku 2013 už podporu jednotlivých e, sektorov. Spôsob, ako budú platené priame platby od roku 2013, e, bude znamenať aj naďalej veľké disproporcie. Ďakujem. Slovo má kolega a po Olejničák. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. A ja sa teším, že sa podarilo nájsť kompromis. Ďakujem pánovi spravodajcovi Kopulas Santosovi. Pripravil dobré riešenia. Aj naďalej bude možná modulácia a aj v starých členských štátoch budú naďalej poľnohospodári podporovaní. Priame platby sú pre nás všetkých veľmi dôležitým nástrojom podpory poľnohospodárov. Poľnohospodári e, vyrábajú pre spoločný e, trh, predávajú za podobné ceny na tomto e, trhu majú podobné ceny ako francúzsky, nemecký Eh, poľnohospodári eh, pri nákupe napríklad hnojiv a podobne. Čiže nie je opodstatnené mať priame platby v rôznej výške. To sa netýka len eh, starých a nových členských štátov EÚ. Sú aj rozdiely medzi starými e, členskými štátmi EÚ. Poľnohospodári vo Francúzsku e, majú iné platby. To by bolo treba e, vyrovnať. K slovom má kolega Nikolson. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcel poďakovať spravodajcovi a poviem Lisovi, tak povedali aj iní uži si dnešný večer, pretože najbližšie dni a týždňa si nebudeme k tebe taký štedrý a dobrý, takže uži si to dnes. Tú našu pochvalu e, tá situácia bola dosť katastrofická. Som rád, že parlament sa do toho pustil a zabezpečil to, aby sme mohli pokryť to, čo sme v minulosti prehliadali. Áno, ja nie som za moduláciu, vždy som bol proti tomu, ale ak to bolo nutné za, na pokrytie opatrení pre rozvoja vidieka a záväzky v Spojenom kráľovstve, musím doplniť aj to, že e, sme e, spokojní s tým, čo je v pilieri 2. E, chceli by sme mať dobrú prácu a dobré projekty, je to určité obmedzenie pre nás, takže dúfam, že viacročný finančný rámec a reforma SPP povedú k tomu, že Spojené kráľovstvo dostane svoj spravodlivý podiel. Zatiaľ to prebieha dobre. Ďakujem pekne za odvedenú prácu. Ďakujem. Slovo má pán komisár. Ďakujem pekne. Som veľmi rád že ste so ty získal veľkú podporu, priam jednohlasnú podporu spôsobu, akým sme našli kompromis preto, aby sme čo najskôr mohli schváliť toto nariadenie, ktoré nám umožní zabezpečiť prechodné platby. Nikdy nikto nespochybňoval to, že v 2013 by neboli vyplácané priame platby ale je jasné, práve preto máme toto nariadenie, aby sme upresnili určité prechodné opatrenia pre všetkým pre nové členské štáty, ktoré majú systém platieb na plochu a aj stále doplňujúce, staré doplňujúce platby, tak aby sa dostali na európsky priemer. V tomto nariadení uprednostňujeme pod, upresňujeme podmienky, ale zároveň nám to umožní aj to, aby niektoré členské štáty, ako napríklad Spojené kráľovstvo, mohli naďalej v 2013 roku pokračovať v dobrovoľnom prispôsobení priamých platieb a rozvoja vidieka, tak by mohli naďalej financovať opatrenia v rámci rozvoja vidieka. Niektorí z vás ste už spomenuli práce, ktoré prebiehajú a ktoré sú zamerané na reformu SPP na nadchádzajúce obdobie rozpočtové S veľkou pozornosťou sledujem to, čo robí e, výbor Agri. Je tu už aj správa, ktorú predložil spravodajca. Dúfam, že sa čoskoro e, dostaneme k tomu, aby sme mohli oficiálne začať rokovať Rada, Komisia, Parlament aby sme sa dopracovali k reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky, také, ktorá bude spravodlivejšia a ktorá bude podporená dostatočným rozpočtom, tak aby zodpovedal tým ambíciám, ktoré máme s touto politikou. Ďakujem, pán komisár, pán spravodajca Kapula Santos. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcel poďakovať za tieto milé slova, ktoré e, mi boli adresované pánom komisárom a kolegami. Je naozaj veľmi príjemné, keď všetci ťaháme za jeden povraz. Všetci sa sústreďujeme na dosiahnutie spoločného cieľa a tak sa dá dosiahnuť krátkom čase. Naozaj to bola intenzívna práca, boj s časom. Podarilo sa nám vyriešiť rôzne problémy, e, ktoré vznikli pre rôzne členské štáty. A ako hovorím, je veľmi dobre, keď sa dá takto konštruktívne spolupracovať nie len v našej pracovnej skupine, vo výbore AGRI v Európskom parlamente, ale aj s komisiou a s radou. Dúfam, že táto dobrá e, pracovná klíma, ktorá tu vznikla, bude e, pretrvávať aj v rámci komplikovaných prác v budúcnosti, ale ak sa nám podarí udržať tohto ducha, potom sa dopracujeme k pozitívnym výsledkom pre poľnohospodárov, pretože pre nich pracujeme. Ďakujem, pán spravodajca. Končím týmto rozpravu. Hlasovanie sa uskutoční zajtra o 12.30